Bonjour, on va eh, Dobrý deň, dámy a páni. A eh, prejdem k bodu 11 nášho programu Pracovné podmienky v odvetiach s vysokým rizikom vykoristovania. Je to veľmi dôležitá téma, zohľadom na všetko, čo sa vo svete deje. Som veľmi rád, že máme medzi sebou pána profesora a ospravedlňujem sa vopred, ak pokazím vaše meno, pán Rukerer z, univerzitu, z univerzity v Leidene v Holandsku, pani Ota Egi zo SSOO zo Španielska, pán Dering z agentúry pre základné práva vo Viedni a pán Giuseppe Uliano hospodárskeho a sociálneho výboru. Sú to všetky jazyky okrem bulharského, malckého a chorvátskeho. Každý z expertov dostane slovo na približne 10 minút, dámy a páni, a potom príde čas na otázky poslancov. Uvidíme, či budú nejaké otázky a poslanci. Takže slovo dostáva okamžite pán Brucker. Nech sa páči, kolegyňa. Dobrý deň. Všetkých zdravím. Len jedna vec ide o verejné vypočutie, na ktorom sa mali zúčastniť naši kolegovia europoslanci. Ospravedlňujem sa v mene všetkých, hambím sa za to, že som tu sama. Myslím, že to eh, nie je prejavom rešpektu voči našim eh, hosťom, ktorí prišli eh, hovoriť o tak závažnom probléme, ktorý eh, si vyžaduje všetku pozornosť preto, aby sa vyriešil. Mňa nezaujíma, kto nejakú tému nadnáša, či chce zároveň aj poskytnúť nejakú odpoveď. Pre mňa ide o túto tému, Zaujímajú sa o ňu milióny ľudí, ktorí už len v Taliansku žijú naozaj e, v podmienkach e, Eh, otroctva. Stáva sa aj, že prídu o život kvôli podmienkám, eh, v ktorých musia pracovať. kde naozaj o vykoristovanie, ktoré eh, zachádza za rámec utrpenia. Ospravedlňujem sa za všetkých, ktorí nie sú prítomní. Mm, ďakujem pekne, kolegyňa. Ja úplne súhlasím s vašim názorom. A ako predsedajúci tohto výboru by som sa našim hostom chcel ospravedlniť. Bohužiaľ ja sám o 15.30 musím odísť na zasadnutie výboru boja proti teroristu, kde som koordinátorom, takže je mi to skutočne ľúto. Je to problém, ktorý je reálny v Taliansku, Francúzsku, prakticky vo všetkých krajinách Európskej únie. No a slovo dostáva teraz okamžite pán Breuker. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie eh, vyjadriť sa k tejto téme. Eh, o podmienkach eh, zamestnancov v Európskej únie. My sme posledné 3 roky porovnávali podmienky Európskej únie a v Severnej Kórii. No a ja sa vynasnažím hovoriť o troch najdôležitejších bodoch na tomto zasadnutí. Poprvé, prvá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že všetci z týchto zamestnancov zdá sa, že v Európskej únii sú legálne. To znamená, že majú pracovné víza a pracovné povolenie a No a nájdete hlavných zamestnancov EU. My sme sa sústredili hlavne na Polsko, ale a nie len Polsko. No a prispôsobujú sa uh, podmienka v Európe. Vidíme tu rôzne javy a všetky tieto pololegálne alebo nelegálne pracovnoprávne konštrukcie, ktoré nájdeme aj v v Európe. No a celkové číslo zraniteľných zamestnancov stále nepoznáme a to hlavne kvôli tomu, že nemáme prístup ku všetkým štatistickým údajom, ktoré členské štáty by nám mali dať, ale v praxi tak neurobili. Skutočnosť, že, že títo zamestnanci sú nelegálni, a ale majú pracovné víza, to komplikuje záležitosť, pretože eh, nenájdeme len to subdodávateľstvo, eh, prepožičiavanie zamestnancov, ale aj joint ventures eh, väčšinou lokálnych spoločností niekedy žiadajú a niekedy aj dostávajú podporu z Európskej únie na to, aby zamestnávali zamestnancov Severnej Kórii. Najväčší problém je, že je to sú dohody medzi členskými štátmi, samozprávami. No a tým sa opäť dostávam k druhému bodu. Máme pozícia pracovníkov zo Severnej Kóry nie je vôbec legálna, pretože ako vieme, Severná Kórea je diktátorským štátom a zamestnanci, ktorí sa sem dostanú, nemajú vôbec žiadne slovo v tom, čo sa tu s nimi deje. Niekedy nevedia, do akej krajiny ich pošlú. Zistia, až keď prídu, zoberú im pas, e, pasy, e, nemajú bankový účet, e, nikdy nevidia pracovnú zmluvu a nemôžu nikdy povedať nie tomu, čo, čo musia robiť. Ak majú robiť 12 až 16 hodín denne, tak, tak pracujú. Ak im zakážu prístup na internet, tak no, médiá nemôžu sa zhovárať s miestnym obyvateľstvom, tak môžu len poslúchať. No a ľudia sa KLDR, ľudia v skupinách, uzavretí medzi sebou, sú veľmi dobrými pracovníkmi, pretože nikdy neprotestujú, e, nikdy nepovedia nie, nemajú bankové účty, a veľmi zriedkavo dostávajú vôbec výplatu, dostanú toľko peniazy, aby si kúpili cigarety a pivo a to je všetko. A všetko ostatné im strhávajú z výplaty. Ostávajú väčšinou 3 až 5 rokov, niekedy dlhšie. Pracovné podmienky sú nebezpečné, ľudia často prichádzajú o, života. život, podľa mnohým Zranenia. V roku 2014 neexistovali základné bezpečnostné opatrenia, pretože Severná Kórea, eh, severkorejský štát, ktorý je zodpovedný za týchto ľudí, eh, nechcel investovať do eh, príliep alebo bezpečnostných prvkov. Po roku 2014 sa to zmenilo a stále je to náročné. Oni majú najťažšie a najnebezpečnejšie práce. A je tu súvisí s tým aj ďalší problém a to niečo, čo samo o sebe je nelegálne v rámci EÚ a to je export sociálneho a ideologického systému potlačania v KLDR. Mm, mm, znamená, že skupiny pracujú na jednom mieste, no a oni musia dodržiavať rovnaké pravidlá ako v Severnej Koreji. To znamená, musia mať, alebo zúčastňujú sa, alebo musia sa zúčastňovať rôznych skupín, seba kritických a vzájomne kritických. A tú skupinu uzatvára aj veľmi náročné, ak nie nemožné pre nich, aby vôbec sa postavili proti utlačaniu, e, ktorému sú vystavení, pretože vo všeobecnosti my sme zistili, že väčšina z týchto ľudí pracuje 12 až 16 hodín denne. Ak niečo treba rýchlo ukončiť, tak dokonca aj 24 hodín denne. A to sú napríklad zvárači, v lodeniciach alebo v stavebníctve, takže je to nebezpečná práca. A ak e, ste unavení, e, tak je to veľká nehodovosť. Samozrejme, nedá sa povedať nie kvôli systému, ktorý pricestoval s vami. No a ľudia, ktorí sú vysielaní do EÚ, mnohí ľudia z KDR e, sa chcú mnohí vycestovať a musia opustiť svoju rodinu väčšinou manželku a dve deti. No a títo sa potom stávajú rukojemníkmi. A ak by sa rozhodli, že by uplatnili svoje právo príslušníkov tretich krajín, či zamestnávateľom v EÚ, napríklad tá, že by chceli vstúpiť do odborov alebo chceli dať výpoveď, tak by utrpela ich rodina. Na tým sa dostávam k tretiemu bodu, záverečnému, existujú opatrenia v celej EÚ, aby sme bojovali proti zneužívaniu pracovnej sily. A ako som povedal už v prvom bode, keďže príslušníci tretich krajín sú tu na legálne udržané pracovné víza a pracovné povolenia, tak by nemalo byť také náročné niečo s tým urobiť. Bohužiaľ v praxi zdá sa, že to je komplikované. My sme našli dva rôzne scenáre. V rámci prvého scenára to je, keď pracovný inšpektorár vykonáva riadne svoju prácu, vykonáva inšpekcie a získa dostatočne veľa dôkazov, dôkazov o, o porušovaní práv, medzinárodných dohôd a zmluv. A problém, ktorý nájdeme potom, že pracovné inšpektoráty často nemajú právomoci, aby vyriešili tú situáciu. Takže potom, čo teda symbolické ceny, preto, symbolické pokuty, pretože sú veľmi nízke, tak všetko pokračuje tak ako dovtedy. A to je prvý scenár. Potom je, existuje ešte druhý scenár. A to sme začali, keď sme zverejnili prvú e, správu v roku 2016. A vyvolalo to veľký rozruch v médiách. My e, sme zistili politický tlak na inšpektorov práce. No a zistili sme, že na jednej strane tie podmienky, v ktorých týchto ľudia pracujú, ostanú rovnaké, stále sú zneužívaní, musia pracovať a dlhé, majú veľmi dlhý pracovný štát, e, čas. 6 hodín voľna za 2 týždne nemôžu ísť, e, môžu ochoreť, pretože nebudú, e, nedostanú výpla, výplatu, nemôžu dať výpoveď, dostávajú nízku mzdu, približne 50 eur mesačne, no a budú potrestaní za neposlušnosť Takže toto všetko pokračovalo. No a súčasne sme zistili, že správy pracovných inšpektorátov hovorili, že všetko sedí, pretože, organi- e, pretože kontrolovali všetky dokumenty a ako som už povedal, títo pracovníci pracujú na základe legálne obdržaných víz a pracovných povolení. Ale inšpektoráty práce v takýchto prípadoch nešli asi na miesta, kde zamestnanci sú zneužívaní. Takže bola vytvorená taká nová realita, realita týchto ľudí, príslušníkov tretich krajín, ktorí nemôžu odísť, musia uh, všetko, čo im uh, prikážu. No a na druhej strane tá skutočnosť na papieri eh, správ inšpektorátov práce tvrdí, že nič nie je neporiadku, pretože títo ľudia majú pracovné víza a pracovné povolenia. A je tu ešte znepokojujúcejšia perspektíva a to je nasledovné. Už my sa zaoberáme pracovnými povoleniami a vízami, ktoré vydávajú štáty, ktoré zamestnávajú členské štáty, ktoré zamestnajú takýchto ľudí, ale teraz uh, uh, sme zistili, že niektorí občania KLDR majú povolenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo alebo trvalý pobyt, takže nevieme, koľko tých ľudí tu skutočne je. Ak majú štatút eh, dlhodobého pobytu, tak eh, nebudú podliehať eh, do sankčného režimu EU a OSN, pretože toto je scenár, ktorý nikto nepredpokladal, nepredvídal. Vidím, že už 10 minút uplynulo, takže to je na teraz všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Vážený pán profesor, Myslím, že ste mohli hovoriť aj trochu dlhšie. No a ja navrhujem teraz, aby sme položili nejaké otázky. Laura, máte nejaké otázky? Nie. Potom? Potom na konci, dobre. Ja by som jednu otázku mal, predsa len. Vy ste povedali, že títo ľudia majú e, legálne pracovné povolenie. Hovorili ste, že prichádzajú na 3 až 5 rokov a pracujú 12 až 16 hodín denne. E, smernica o vysielaní pracovníkov hovorí o tom, že môžu prichádzať e, ľudia z celého sveta. No a vaša štúdia je veľmi podrobná, ale ja by som bol rád, keby sme nazývali veci pravým menom. Ktorého teda štátu prichádzajú títo korečenia a ktoré e, podniky ich zamestnávajú. a cez aké personálne agentúry. To je veľmi komplikovaný systém na severokorejské joint ventures, ktoré robia nábor pracovníkov, potom ich prepožičajú personálnym agentúram a sú veľmi špecifickí. Oni že pracujú len s týmito zamestnancami. Sú to skutočne malé uh, firmy a potom ich prepožičajú tým firmám, kde vykonávajú prácu. Takže lodenica nezamestnáva zamestnancov, ale platí tej agentúre. Takže tie lodenice nie sú zodpovedné a idú cez sa eh, sa obratíte na personálnu agentúru, tak eh, oni zase ukážu na joint ventures, ktoré dostali tých ľudí do krajiny. Takže hm, myslím, že to je otázka pre právnika, pretože ja neviem presne, kto je zamestnanec týchto ľudí. Je to falošné hm, zamestnávanie. A ja myslím, že ak pracujú v lodeniciach, tak eh, ich malo, platiť lodenica, ale to je otázka pre právnikov hlavne. Áno. Áno. Otázka. Tu otázka zodpovednosti toho hlavného dodávateľa. Ďakujem pekne a na 10 minút pani Ota Egui. Dúfam, že som to správne vyslovil. Zodpovedná za vzdelávanie španielských odborov CCOO. Nech sa páči, máte slovo. Dobré popoludne všetkým. Chcem sa vám najprv poďakovať za pozvanie zúčastniť sa na tejto schozi. Ja predbežne, než e, budem hovoriť e, o špecifických pracovných podmienkach e, v odvetviach, ktoré majú vysoké riziko vykoristovania, tak chcem určiť isté prvky do kontextu, aby ste vy lepšie rozmerli, keď budeme hovoriť o niektorých z tých sektorov, pretože žiaľ e, vzhľadom na e, dôsledky ekonomickej krízy a politike e, úsporných opatrení a tlaku na zamestnancov je vysoká úroveň nezamestnanosti a ťažkosť nájsť prácu a riziko ju stratiť. A toto vedie k všeobecnému zhoršeniu pracovných podmienok mnohých pracovníkov, ktorí sú viac e, vystavení scenáru e, chudoby a kvôli e, devalvácii, ktorú sme videli a ďalšej destabilizácii zamestnania. Je pravda, že sociálne náklady na krízu sa neprerozdelujú jednotne, ale je tý súbor profilov, ktorí sú najviac zraniteľní. Môžeme hovoriť o migrantoch, o starších, o mladých, o ženách a zamestnancoch s nízkymi kvalifikáciami a tiež e, rodový rozdiel medzi mužmi a ženami e, viedol k nárastu toho. Takže je pravda, že môžeme hovoriť o tom, že mnohí z kolektívu, hlavne v riziku vykoristovania, majú tvár ženy. E, vieme, že chudoba Eh, posiluje eh, istý eh, súbor zamestnaní napríklad tých, čo pracujú ako pozícii v domácnosti, v ubytovaní, v opravárenstve, v upratovaní a prieskum z oficiálnych štatistík štátov hovorí, že kupná sila zamestnancov v eh, tých eh, najnižších profiloch platobných tried o, za 10 rokov eh, klesla o 22,5 Tiež chcem zopakovať, pretože sú to veľmi výrazné údaje, že ehm, dočasné zamestnanie dosahuje viac ako 27% zamestnancov, čo v Španielsko dáva na prvé miesto v ehm, dočasných pracovných e, pomerov a mm, dočasné pracovné pomery v priemere v EÚ sú 14%, takže skoro je to polovica z toho, čo je v Španielsku. A tiež musíme hovoriť e, o krátkom e, trvaní pracovných zmluv. Znižilo sa to na 12 dní priemerne. To je priemerná dĺžka trvania pracovných zmluv, dočasných pracovných zmluv za 50 dní. Chudoba posiluje skoro všetky oblasti ekonomickej štruktúry a sociálnej štruktúry našej spoločnosti a navyše to narastá kvôli e, rozdielom e, medzi e, tými, ktorí žijú v blahobite a pretože sociálna zraniteľnosť sa rýchlo rozširuje a aj medzi tých, ktorí predtým sa považovali za strednú triedu, kde vznikajú nové profily ľudí ako napríklad e, nízko kvalifikovaných zamestnancov v informatike alebo v technických odboroch. Ako je to možné, sa môžete pýtať a ja by som rád zvoraznila, že jedna z e, kľúčových e, vlastností toho systému súvisí s výzvou, ktorá vychádza z inštitucionálnej architektúry, kde v našom rámci pracovných vzťahov a následných e, pracovných reforiem bol trh práce týmto postihnutý a tiež bola postihnutá naše kolektívne vyjednávania, ktoré e, riadia produkčné vzťahy. A to sa udialo tromi spôsobmi poprvé sa zjednocili spôsoby, akým podnik nemusí aplikovať podmienky upravené v kolektívnej zmluve, po druhé e, možnosťou e, straty e, existencia fungovania kolektívnych zmluv, ale najdôležitejšie je, že podnik musí uplatňovať podmienky určené v sektor, na sektorálnej úrovni. A toto vzniklo hlavne v tzv. Eh, multislužob, multiservisných eh, podnikoch a v dôsledku toho narastá hm, počet eh, takýchto multiservisných podnikov, ktoré znižujú pracovné normy, hlavne platové normy v porovnaní s zmluvami e, dohodnutými na sektorovej úrovni. Môžeme hovoriť o konkrétnom prípade, ktoré e, súvisí s ubytovacím sektorom, ktorý zoskupuje veľký počet e, zamestnancov v tomto odvetví Španielsku, pretože toto presne radikálne zmenilo svoje pracovné podmienky a dostali sa k situácii, ktorá sa veľmi blíži k vykoristovaniu, pretože činnosti pri dodavateľskom zabezpečovaní týchto služieb, čo je tiež zvyčajná technika, ktorá umožňuje dosladiť, e, dohodnúť externe s dodavateľskými podnikmi služby, ktoré predtým ten hlavný podnik organizoval v zásade ako je upratovacie služby alebo iné a tu vidíme, že sa externalizujú základné činnosti tej centrálnej firmy. Ale tieto vzťahy externalizácie vždy zachovajú isté prosedie spoločnej konkurencie v danom sektore. Takže hoci tá činnosť sa externalizuje, existuje iná kolektívna dohoda, ktorá upravuje tie podmienky, a ktoré títo zamestnanci mali predtým v tom eh, materskom podniku. Ale podmienky, ktoré často súvisia s dočasnou prácou, sú niekedy vytvorené s konkrétnym účelom, aby mohli firmy poskytovať viac služieb, teda boli multiservisné, aby ich mohli poskytovať na všeobecnom trhu. Toto predstavuje fond eh, mechanizmu úniku z aplikácie podmienok kolektívnej zmluvy, čo vedie k devalvácii platov a k zniženiu ochrany a je viac ako 1,5 milióna zamestnancov v Španielsku nie sú pokrytí kolektívnou dohodou a toto číslo vzniklo len za 6 rokov. A konkurenčné výhody týchto multiservisných služieb spočívajú v tom, že e, nepríjmajú model e, kolektívneho vyjednávania, ktoré je navrhnutý pre naše pravidla fungovania kolektívnych dohod. Väčšina týchto podnikov neuplatňuje žiadnu dohodu. Ďalší krok e, uniku z regulácie z kolektívnych dohod je vyjednať vlastnú kolektívnu dohodu pre takýto druh osôb, kde by mohli takéto podniky vyjednať vlastnú kolektívnu dohodu na no, e, snaha je, aby sa znižovali podmienky práce aj platové a hodnotenie pracovníkov v týchto multiservisných podnikoch. Okrem toho, tie pôvodné podniky, ktoré udelovali dočasné e, pracovné dohody, boli podriadené naredeniu, e, aby uplatňovali e, rovnaké podmienky práce ako materská firma a aby sa vyplnila táto medzera, keď sa tieto multiservisné dodávateľské firmy snažia uniknúť z týchto povinností. Takže chcem povedať, že súhlasíme s naliehavou potrebou, aby e, sa e, zvrátila e, táto hodnotenia, aby sa opäť nastolila zvýšenie pracovných podmienok, pretože hoci ekonomika sa zotavuje, tak platy stagnujú. Merci, madame. Ďakujeme pekne. No a nie je tak znepokojúce, pretože vy, vy ste, máte za sebou dlhú cestu, a, alebo teda nemusíte mať obavy na ľavej strane. Máte asistentov a spolupracovníkov ľavice a tí si pekne zapisujú, takže nehovoríte to zbytočne a napravo sú zastupcovia komisie. E, ja som zabudol, vaše meno ospu, ospravedlňuje sa, ale je tam jeden z autorov, e, ktorý sa venuje revízii smernice o vysielaných pracovníkoch. No a Opäť sa pýtam, či máte nejaké otázky. Nie, ja mám otázku, alebo takú pripomienku. No, mňa veľmi zaujímalo, zaujali, zaujalo, čo ste hovorili o zneužívaní uh, žien podľa sektora. No, takže to znamená, že aká eh, žena chce ísť pracovať, aká uh, eh, chce ísť pracovať, potrebuje peniaze. No a vidím, že prišla pani Mona Šartie, ktorá je koordinátorkou o právach smernicov vysielaných zamestnancov. Takže zná sa, že vidíme organizovanú prekarizáciu práce v samotnej EÚ, ale to pri platnosti textu, ktorý riadi mobilitu zamestnancov, a to pod vedením EÚ. Takže toľko moja pripomienka, neviem, či na to chcete zareagovať. E, Zneužívanie žen v práci, to je niečo, z čoho mám obrovský strach a, a vôbec sa mi to nepáči. Som rada, že ste uvedli túto pripomienku, pretože jedna z oblastí mojej špecializácie profesionálnej súvisí s analýzou podmienok rovnosti žien na pracovnom trhu a v rozvoji tých aspektov, ktoré umožňujú, aby boli dody medzi podnikmi a pracovníkmi, aby e, vymáhali plnenie princípov rovnosti v podnikoch. A to vychádza zo zákona rovnosti z roku 2007, ktorý mal isté e, priemerné výsledky nemôžem povedať, že výborné, pretože bolo to podrobné intenzívnej ekonomickej kríze, ktorá ešte navyše od tých ideologických eh, princípov, ktoré prevadajú v spoločnosti, v ktorej žijeme, tak je to téma, ktorá často bola odradená na druhú kolaj pred eh, témami, ktoré sa zdali byť väčšou prioritou, ale pravda, že všetky ukazovatele pracovného trhu majú perspektívu a pohľad z radového hľadiska, ktorý vysvetľuje od eh, začiatku po koniec eh, postavenie žien nielen na pracovnom trhu, ale v celej spoločnosti. Preto môžeme hovoriť trošku viac špecificky o niektorých kolektívoch, ktoré sa nachádzajú e, v riziku vykoristovania, tak e, to preto, že sú ženy. Keby to neboli ženy, tak e, zvyšok toho inštitučného mechanizmu by fungoval ináč. Takže sú to ženy, kde je rozšírenie tých činností, ktoré tradične plnili na trhu práce, nemá naplnenie v podmienkach na pracovnom trhu s tým, čo robia iní zamestnanci v podobných e, zamestnaniach. Takže tomuto hovoríme priepasť alebo rozdiel medzi rodmi. Ak by sme mali viac času, mohla by som o tom hovoriť dlhšie. Merci, madame. Ďakujeme pekne. No a teraz na 10 minút dostane slovo pán Dering, spovedný mm, za výskum trestného práva Agentúry pre základné práva vo Viedni. Nech sa páči, máte slovo. This one. Sorry. Um, prvom Pom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Je to vynikajúca príležitosť prezentovať e, vám našu prácu. A je dôležité, že ten, kto tu je, e, tu je prítomný a je e, dobré jednoducho posúvať tieto vedomosti ďalej. My sa venujeme závažným e, formám vykoristovania už viacero rokov, teda vykoristovania v oblasti práce. Nazývame to SELEX, e, e, s krátkou SELEX. Na úvod chcem povedať, toto predstavuje naozaj trestné formy vykoristovania, ktoré sú tak závažné, že môžu byť postihnuté trestným právom členských štátov. To je oblasť, ktorou sa už viacero rokov zaoberáme. máme tam e, samozrejme právny základ, chartu e, základných práv, zákaz e, vykorisťovania nutenej práce a otroctva. Dôležitá je aj sekundárna legislatíva, ktorá funguje v tejto oblasti. E, tá je naozaj veľmi veľa, od smernice o vysielaných pracovníkov až po legislatívu v, v mnohých oblastiach, e, úpravy týkajúce sa e, pracovného času, ale dôležitá je smernica o sankciách pre zamestnávateľoch. Je tam povinnosť pre členské štáty postihovať trestnoprávne určité vykorúšťujúce formy e, e, v oblasti zamestnávania. Je tam aj definícia, čo to znamená. A je tam odkaz na ľudskú dôstojnosť. E, takže sú to formy vykoristovania, ktoré porušujú ľudskú dôstojnosť. E, ako prvú sme zverejnili túto e, správu na e, tému vysokého rizika vykorisťovania vychádza z profesionálnych rozhovorov expertov v, teréne, z diskusí fokusových skupín, z, prípadov, z 217 prípadových štúdií a naozaj sa zaberáme e, veľmi rozmanitými situáciami v nej. Čo by som chcel už na úvod zdôrazniť je, že hlavným e, problémom, ktorý sme tu našli, je situácia e, nepostihovania takýchto závažných foriem vykorisťovania. Dochádza k tomu v mnohých oblastiach a pritom tu nie sú žiadne sankcie a sú tri dôvody pre e, toto nepostihovanie. Nedostatok efektívneho monitorovania ako prvé, e, chybajúce proaktívne vyšetrovanie zo strany polície, a nedostatok podpory, cieľnej podpory pre obete, takže tieto nie sú podporované, aby e, aktívne išli na políciu udať tieto prípady. Hm, tuto máme viaceré prípady e, e, závažného vykoristovania v práci. Na prvom mieste je poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, potom e, sektor stavebníctva, hotelierstvo, reštauračné služby, sektor služieb, potom práca v domácnostiach, určité oblasti výroby, napríklad priemysel spracovávania potravín, ten bol na dosť prominentnom mieste v prípadových štúdiách, ktorými sme sa zaoberali. Tak toto sú oblasti, kde sme našli osobitne vysoký e, počet takýchto prípadov závažného e, vykorisťovania. Potom e, sme sa dostali do druhej fázy nášho výskumu. E, tá viedla k trom publikáciám. Prvá sa týkala e, zamestnaných v domácnostiach. Bola vám distribuovaná elektronicky. Druhá správa, v nej sa sústreďujeme na výkon inšpekcií na pracoviskách, vysvetlujeme, prečo nie sú cieľenejšie, prečo nie sú efektívnejšie. E, toto sa zverejní v septembri a potom tu máme komparatívnu správu, ktorú očakáme v prvej polovici budúceho roka. V tejto fáze výskumu e, sme e, interviovali zamestnancov, iba zamestnancov, prvej e, fáze sme mali expertné e, intervia s zamestnancami, teraz e, sme teda tiež interviovali zamestnancov a napríklad tento prvý výskum, ktorý už bol zverejnený o pracujúcich v domácnostiach, vychádza z 51 rozhovorov so zamestnancami, ktorí boli vykoristovaní v domácnostiach, na prácu v domácnostiach. Tu sú členské e, štáty, ktoré boli pokryté v tomto druhom kole nášho výskumu. E, v prvom kole to bolo 21 členských štátov, v druhom kole sme sa sústredili iba na 8. Druhé e, kolo nášho výskumu, ako som už povedal, zbieral informácie zo strany eh, pracovníkov, ktorí boli vykoristovaní. Týka sa to viacerých typov eh, pracovníkov, vyslaných, eh, sezónnych, v domácnostiach, pracovníkov eh, v rámci EÚ. Máme veľmi veľa internej migrácie eh, pracovníkov, ktorí napríklad z Bulharska prídu pracovať do Francúzska alebo z Polska do Írska, takže ide to aj o vnútro eh, európske posuny. Potom takisto irregulárni migranti, žiadatelia o medzinárodnú ochranu toto je mapa eh, krajín pôvodu eh, vykoristovaných pracovníkov. Eh, vidíte na nej v modrej farbe krajiny z vnútra Európskej únie. Um, cieľom nášho výskumu je identifikovať rizikové faktory, lepšie pochopiť, ktoré sú tie faktory, ktoré uh, Eh, vedú k vykorisťovaniu v práci, na čo by sa inšpektoráty práce mali sústrediť, aby eh, sa mohli cieľene venovať týmto rizikovým oblastiam. Takisto sme interviovali eh, pracovníkov o tom, čo si myslia, že by sa malo robiť inak, čo by pre nich predstavovalo podporu aby eh, vo všeobecnosti hovorili viac o podmienkach, v akých musia pracovať, aby ich udávali na polícii. Eh, prešiel by som k tej prvej publikácii, ktorú sme zverejnili minulý piatok o eh, pracovníkoch v domácnostiach. Tu sú e, obzvlášť závažné formy e, vykorisťovania z 51 interviovaných e, pracovníkov z tohto sektoru. Mnohí zažili naozaj veľmi nedôstojné prístupy a zaobchádzanie závažné formy zneužívania, vrátanie sexuálneho zneužívania, e, fyzického e, násilia zo strany zamestnávateľov. Povedal by som, že toto nie je typické, bolo by nesprávne vlastne e, ako v prípade nútenej práce, ktorá je vykonovaná iba pod hrozbou násilia. Um, E, to takto vnímať, ale v prípade práce v domácnosti naozaj nájdeme takéto najzávažnejšie formy. A máme tu potom viaceré formy neplateľnej práce cez víkendy, e, chybajúce voľné dni, veľmi nízke príjmy. Toto je, čo nájdeme vo všetkých oblastiach e, závažných prípadov vykoristovania. Načasy nie sú platené správne toto nie je teda situácia, ktorá bola iba špecifická pre tých, ktorí eh, pracujú v domácnostiach. ale tu pod plnou, eh, eh, je tu, je tu veľmi často počas dlhého obdobia plná kontrola nad týmito pracovníkmi, ktorá trvá často veľa rokov. Našou prácou nie je robiť iba výskum len preto, aby sme e, vedeli, zhromažďovali vedomosti, ale preto, aby sme poskytovali tým, ktorí e, veci môžu vyriešiť, aby sme im poskytovali možné riešenia. A máme tu zoznam úplne jednoduchých vecí, ktoré by bolo možné urobiť. Napríklad vidíme, že sú tu neefektívne e, inšpekcie, Eh, práce, to už tu zaznelo viackrát. A eh, možným eh, krokom riešenia by bolo, že členské štáty by ratifikovali dohovor ILO o práci v domácnostiach. To by bolo východiskom pre povoľovanie inšpekcií práce tohto typu Veľmi často tu ani len nemajú inšpektoráty práce právomoci vykonať e, inšpekcie v domácnostiach. Potrebovali by na to povolenie majiteľov e, bytov. Čo sme e, takisto identifikovali ako rizikový faktor sú Eh, vlastne eh, jednoduché cesty k eh, podpore obetí tak je tomu aj v iných oblastiach, napríklad v prípade zneužívania detí a podobne. Toto je veľmi komplexná oblasť správneho aj faktického hľadiska. To znamená, že by sme tu potrebovali naozaj veľmi dobre vybavené podporné služby v tejto oblasti. Jedným rizikovým faktorom je, že eh, zamestnávateľia, eh, teda zamestnanci v tejto oblasti nevedia o svojich právach, nevedia, kde môžu získať informácie, na čo majú právo. Takže zvyšovanie povedomia eh, pracujúcich domácností by bolo tiež možným krokom vpred a na záver, ospravedlňujem sa, že už som vyčerpal rečnícky čas, e, pracujúci v určitých ekonomických oblastiach trpia zvýšeným e, rizikom e, vykorisťovania. Reakcie by mali byť naozaj ukotvené v práve a zohľadňovať komplexnú právnu situáciu. Musia zohľadňovať to, čo vieme z empirického výskumu, zohľadňovať e, stanoviska expertov, ale aj samotných vykoristovaných e, pracovníkov. Napokon myslím, že je dôležité umožniť vykoristovým pracovníkom, aby sa mohli obratiť na políciu, aby mohli prehovoriť Eh, aby mali možnosť získať naspäť eh, eh, príjmy, ktoré im prináležia spätne. Treba teraz zabezpečiť prístup spravodlivosti pre obete vykorisťovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dýring predtým, než opustím eh, eh, moje eh, miesto, pretože musím odísť na iný výbor. Chcel by som povedať, že moje miesto zaujme pani Adžea. Musím povedať ešte teda predtým, že ma teda šokovali tie prípady, s čím sa stretli v prípade pracujúcich domácností. Je to naozaj šokujúce. Hovorili ste, že sa to týka skôr tej západnej e, časti EÚ než tej východnej. E, zaujímali ma veľmi tí oslovení ľudia, štatistiky, ktoré ste spomínali. Je to prepojené s tým, čo povedal pán eh, Becker. Zdá sa, že kapacita inšpektorátov práce, eh, možnosť, aby mohli eh, účinne zasiahnuť, tá sa má zlepšiť. Dôležité, aby to náš výbor zohľadnil. Inšpektoráty práce majú málo prostriedkov. Ako ich vybaviť lepšími prostriedkami? Ďakujem, ja počúvam vašu odpoveď na moju otázku, potom už budem musieť odísť. Inšpekcie eh, na pracoviskách sú naozaj kľúčovými. Musíme zabezpečiť, aby fungovali. Ak tento prvý krok nebude fungovať, potom tie zvyšné kroky nebudú nasledovať. A z tohto dôvodu budeme sa aj naďalej na toto sústrediť. Ja chcem povedať, že v septembri zverejníme malú správu, ktorá špecificky čisto sa eh, zaoberá tým, ako organizovať takéto inšpekcie aby sme mohli identifikovať situácie, ktoré e, sú naozaj e, trestné e, prípady, kde by naozaj mali byť konkrétne následky a tam by samozrejme aj polícia, aj justícia, prokurátori mali začať konať. Dôležité je, ako tu zorganizovať toto prepojenie medzi týmito viacerými verejnými zložkami.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 Bien, merci beaucoup. Et, euh, alors... Euh, Ďakujem pekne. Slovo eh, postupujem panu Giuseppemu Julianovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť mojim rodným jazykom, keďže mám tú možnosť. Chcel by som využiť e, túto príležitosť, pretože váš príspevok ma naozaj zasiahol, ktorý umožnil takúto, e, takúto úvahu na tému e, vykoristovania nutenej práce. Mohol by som popisovať stanoviska nášho výboru, hospodárskeho sociálneho výboru, Ehm, mohol by som popisovať našu e, spoluprácu s Európskou komisiou, to, ako sme prepojení, ale e, chcel by som sa skôr vyjadriť ku kontextu, keďže všetci predrečníci e, mali analyticky veľmi dobre podložený príspevok ja sám pochádzam z oblasti eh, odborov. Viete, že eh, v hospodárskom sociálnom výbore sú eh, zastúpené všetky segmenty spoločnosti, zamestnávateľe, zamestnáva, zamestnanci, občianská spoločnosť, toto e, sú tie ohňuka, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú e, tento e, fenomén núčenej práce, vykorisťovania v práci. Áno, je pravda, že tu nie je veľa poslancov, ale, poslancov, ale určite sú tu asistenti, určite poslancom bude, budú postupené informácie a to je dôležitý malý krok vpred ja naozaj žiadam, aby sa tu vytvorila silná aliancia, eh, hlavne s Európskym parlamentom, aby eh, sa pokračovalo v poukazovaní na túto tému a aby eh, vlastne ste nám pomohli v tej našej konzultatívnej činnosti, ktorú náš výbor vykonáva a treba podporiť e, nás, organizácie, ktoré zastupujú spoločnosť, pretože my sme tí zasiahnutí, keď sa hovorí o nútenej práci. Dnes to je naozaj absurdné e, vo všeobecnosti povedané. Prečo o tom hovoríme? Pretože e, do stredobodu dávame stále dohovory Medzinárodnej organizácie práce. Veľmi dobre viete, že dohovor 20. 9 a 105 eh, ILO hovoria o nutenej práci. Jedna je z roku 1929, druhá z 1957. A vtedy, eh, keď sa odkazovalo na nútenú prácu, eh, vzťahovalo sa to na štáty, lebo štáty nútili k týmto formám práce. A čo sa stalo po rokoch? je, že sa to koncentruje hlavne v súkromnom hospodárstve, v súkromnej ekonomike v dôsledku globalizácie, imigrácie, neformálnej ekonomiky, e, globálnej situácie, silnými e, kriminálnymi e, sieťami. A to súvisí s realitou v našich členských štátoch. My sme vypracovali stanovisko, ktoré nás požiadala komisia Vypracovalo e, e, toto stanovisko sekcia REX. A stačil by mi vyslať len signál, pretože e, vy poslanci, keď teda sa ocituje tento údaj, máte možnosť si naštudovať túto špecifickú dokumentáciu. Ale čo som tým chcel povedať v mojich úvahách? My sme identifikovali tento problém dohovorov ILO. Žiadali sme v našom e, stanovisku, aby smernica z roku 2011 sa mohla stať nejakým doplnkovým protokolom e, dohovoru 29, kde napríklad ide obchodovanie e, s ľuďmi, Treba vyplniť medzery v oblasti prevencie, ochrany e, obetí, e, postihovania e, obchodovateľov, obchodníkov s ľudskými bytostiami. Je to veľmi silný apel zo strany našej spoločnosti a tento by sa posilnil, keby sa za to postavil Európsky parlament. Takže Eh, v tomto zmysle by som eh, chcel na vás apelovať. Eh, to je zmysel môjho dnešného príspevku. Ak Európsky parlament sa za toto postaví, vypočuje si nás Európska komisia. Týmto zachádzame na rámec konsultatívnej funkcie hospodárskeho sociálneho výboru. Potrebujem pomoc aj iných inštitúcií. Hovoríme tu o priemysle štvrtej generácii, Minister Šojble eh, eh, v sa znepokojuje, keď hovorí o dvoch miliónoch nových pracovných miest v dôsledku eh, novej, vzniku nového priemyslu, ale Eh, stratili sme 7 miliónov vďaka týmto zmenám, takže je tu mínus na úrovni 5 miliónov pracovných miest. To naozaj eh, vyvolalo veľké eh, obavy, ak sú tie čísla takéto. Nuž tak, ako odborár vám hovorím, že som šokovaný, pretože tie skutočné problémy sú, že máme 185 tisíc detí, ktoré dnes pracujú 8 180, e, 185 e, miliónov detí, ktoré pracujú, 85 miliónov z nich e, vykonáva naozaj nebezpečnú prácu. Je to, nie je to ani práca, je to otroctvo a je to dnes v dnešných dňoch, v dnešnej ére. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. Údaje, expertov, ktorí sa vyjadrili predo mňou, hovoria, že je to naozaj veľmi dôležitá téma, centrálna téma pre hodnoty Európskej únie. Nemôžeme e, ostať nečinný alebo z toho urobiť iba nejaké akademické cvičenie. Keď sme sformulovali tieto návrhy, návrhy e, sa dostanú na komisiu každých 6 mesiacov, na, e, sa vypracuje nejaká štúdia, Eh, v ktorej sa hodnotia eh, ďalšie postupy v súvislosti s našimi stanoviskami, ktoré sme vypracovali. Nestačí nám povedať, že približne 80 stanovisk hospodárskeho sociálneho výboru eh, sa zohľadňuje. Dôležité je, ako sa to prejaví v praxi. Tu je potrebná veľmi silná politická iniciatíva V posledných rokoch sme pracovali na tému e, e, nutenej práce, čiernej práce, nedeklarovanej práce, na tému ochrany nelegálnych migrantov, e, mileniových cieľov, participáciu súkromného sektora, Eh, na eh, teda rozvoj. Ale je tu eh, naozaj nie je tu, nie je tu nejaká koherentnosť medzi týmito správami a to je problém a toto by sa mohlo vyriešiť iba pomocou silnej politickej zaangažovanosti Európskeho parlamentu. Keď hovoríme o spoločenskej zodpovednosti podnikov a due diligence, to je veľmi dobré, ale keď to nie je v súlade s politikami migrácie, keď e, naše požiadavky, e, e, ktoré máme na štáty, sa s ničím nestretnú, tak potom tu explodujú fenomény a čísla, ktoré vyvolávajú veľké obavy. A sú to naozaj obavy o tom, či je udržateľný sociálny model Európy. Prepačte, poňal som to trošku emotívnejšie, tento príspevok, ale ja si myslím, že je to dôležité, pretože ma veľmi oslovili e, rečníci aj viedenie pána e, predsedajúceho. Ja by som e, bol rád optimistom, bol by som rád, keby ste všetci postúpili všetky tie údaje, ktoré sa tu citovali, ktoré tu zazneli, pretože sa vyžaduje silná, silné politické kroky Európskeho parlamentu. Grazie, doktor. Ďakujem, doktor Juliano, a povedala by som, e, že teraz je priestor pre vyjadrenia zo strany kolegov aj na základe e, podnetov, ktoré ste nám ponúkli, aj údajov, o ktorých ste referovali a potom by sme si mali e, tieto teda oslo, osvojiť a využiť v našej funkcii spolu zákonodajcov. Mali by, mali by sme byť naozaj ambicioznejší. E, zažívame potom aj vo fáze tých známych trialógov to, že kroky parlamentu vedia byť e, počas takýchto cvičení značne oslabené. E, slovo má kolegyňa Elizabeth Moran-Šartie. Nech sa páči. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za usporiadanie tohto vypočutia. Ja musím povedať, že ja sa veľmi intenzívne zaoberám na európskej úrovni. Predtým som pracovala na smernici pre vyslanie zamestnancov no a mňa znepokojuje e, nedostatok globálnych komplexných nástrojov. Máme čiastkové nástroje, ale je tu veľmi veľa skrytej práce, takže vidíme len tú špičku ľadovca, ale ak chceme politickú reakciu, tak musíme ísť oveľa ďalej v tom spôsobe, ako odkryť realitu toho, čo sa dnes deje tak to bolo aj v prípade smenice o vysielaní zamestnancov, mali sme také hrubé črty, ale nevedeli sme, aká je súča- e, skutočná situácia. Takže chýbajú nám údaje a to veľmi často kvôli tomu, že napríklad práca v domácnosti neumožňuje zachytiť všetky údaje, ktoré by boli také dôležité na to, aby politika mohla zareagovať. Takže prvá otázka je, čo môžeme urobiť eh, všetci spolu na to, aby tie skryté údaje boli dostupné tak, aby vyvolali eh, politickú reakciu, ktorú vy očakávate. A druhá vec, ja tiež veľmi pozorne vnímam, to je otázka alebo formy. A tá dnes je dôležitá otázka, alebo dnes si kladieme otázky vzdelávaní chlapcov a dievčat. Dnes sa 61% absolventov sú ženy. A keď sa pozrieme na to ženy, ktoré sú obete v tom tých sektoroch, o ktorých ste hovorili, tak to je oveľa výraznejšie. A máme úplne obrátený ten vzťah počte mužov a žien v zamestnaní a vidíme, že ženy, ktoré úspejú v vzdelávaní, to číslo nie je rovnaké v zamestnaní. Ten pomer je obrátený. Takže nemysliteľné, aby sme ostali na tejto úrovni. Napríklad v prípade práce v domácnosti sú to skutočne ženy, ktoré sú tu hlavne zasiahnuté. No a rovnako problematika detí. Dobre, treba, aby sme mohli bojovať proti detskej práci. Vy ste hovorili o číslach 80 miliónov detí pracuje. No a to je skutočnosť to, čo sa deje v Európe, keď, pretože keď hovoríte 80 miliónov detí pracuje, tak každý z nás hovorí, že inde, ale aj u nás. No a keď chcete, eh, tak eh, táto konfrontácia s realitou, tá musí volať reakciu, ktorú zatiaľ nemáme, nemôžeme. A keď máme tieto údaje, tak eh, pred, nimi, pred nimi nemôžeme ďalej zatvárať oči. A tretia vec, pre mňa je to ten fakt, že keďže je to systém skrytej práce, alebo skrytý, skrytý systém, tak eh, to nepoužíva, alebo nie je tu ochrana eh, práce. No a možnosti v českých štátoch aj je tu nedostatočné využívanie eh, systému spravodlivosti a policie v týchto prípadoch. No a žiadne žiadna skupina sociálna nie je ušetrená rizikom. Takže áno, inšpektoráty práce. No a viete, ja s tým súhlasím. Samozrejme, potrebujem viacej inšpekcií. A inšpekcia práce je veľmi nízka, keď sa pozrieme na tie čísla eh, zamestnancov, ktorí sú mobilní. Keď sa pozrieme na vysielaných zamestnancov, tak eh, komunikácia úda o údajoch a číslach medzi členskými štátmi nefunguje. No a ja preto podporujem návrh komisie na Európsky úrad práce. Vieme, že v tomto sektore vidíme veľmi dôležitú funkciu Európskej únie a Európskej komisie. No a v každom prípade treba, aby sme politiku konfrontovali s, s skutočnou situáciou. No, vy keď hovoríte, že je to podobné v podnikoch. Ja myslím, že existujú prípady zneužívania eh, pracovnej sily, eh, ktoré prekračujú hranice podnikov. Je zneužívanie situácie na východe západom. Takže vidíme istý vzťah medzi vysielaním zamestnancov a skrytou prácou a myslím, že treba využiť väčšie prostriedky na to, alebo všetky prostriedky, ktoré máme, na to, aby sme vyvolali politickú reakciu, reakciu na úrovni EÚ aj v každom členskom štáte, pretože treba, aby všetky tieto úrovne spolupracovali. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Morán Šartie a slovo dostáva teraz Javi López na 5 minút zhruba. Prezidenta. Ďakujem pani predsednička. Moja otázka sa týka všeobecných e, prípadov, ktoré ste uvedli, hlavne k príležitosti, ktorú máme teraz ako Európska únia aj tu v parlamente, aby sme zriadili minimálny ramec e, v súvislosti s návrhom na smernicu o pracovných podmienkach, ktoré prednesla komisia ako viete, v pilieri sociálnych práv, ktorý bol nedávno schválený v jesení, bola zahrnutá vôľa začať e, rozvíjať tieto legislatívne e, kroky a jedna z nich, ktoré máme teraz e, na stole, o ktorej mám diskutovať a dnes ráno sme tu nediskutovali, bola tá smernica o pracovných podmienkach, ktorú jasne vidíme ako príležitosť, aby sme mohli upraviť všetky tieto škodlivé javy, ktoré vidíme na eh, trhu práce ako netypické z pracovné zmluvy a dočasné pracovné zmluvy a eh, chudoba a eh, súbor javov, ktoré vidíme na pracovnom trhu, ktoré sú zdrojom chudoby a neistoty a ktoré sú spojené s oveľa ťažšími problémami ako a nebudú istotu vo živote pracovníkov. Takže ako vidíte túto iniciatívu a čo si myslíte, že by sme mohli urobiť, aby sme um, dali do súvisu s týmito javmi konkrétny jasný návrh, ktorý tento parlament bude môcť diskutovať v nasledujúcich mesiacoch. To by ma zaujímalo. Po druhé, moja otázka sa týka jedného z nástrojov, ktoré sme použili v 20. storočí, aby sme mohli vyvážiť eh, pracovné vzťahy a to bol kolektívne vyjednávanie. A tiež ste spomenuli potrebu zvýšenia platov, aby sme použili tie paky, ktoré máme na zvýšenie platov a to prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. A ja sa na to odvolám, lebo ste spomenuli eh, pracovné reformy v celej Európe, ktoré skoro zo všetkých strán osobili kolektívne e, vyjednávanie. Takže ako by sme mohli e, využiť e, nástroj, aby sme upravili zmluvne platy, pretože vieme, že musíme zvýšiť platy. A ako použijeme tento nástroj, alebo ako ho nasadíme v miestach, kde nefunguje, ako ho posilníme, aby sme sa chránili pred týmito novými javmi na trhu práce, pretože pravdepodobne v 21. storočí bude ďalej existovať tento nástroj. Grazie al collega López. Ďakujem kolegovi Lópezovi. Predtým, než sa vyjadrím, aj ja ako členka eh, výboru eh, pre eh, zamestnanosť Musím povedať, že eh, ma naozaj premohli emócie ako málo kedy počas zasadnutí. Chcela by som sa teda vyjadriť aj ja, ale ešte predtým chcem s veľkou radosťou eh, v mene nášho výboru privítať zástupcov Únie eh, nevidiacich E, ktorí k nám prišli z Marseille na pozvanie kolega Didieho. Sú prítomní tu v sále. Veľmi radi ich e, vítame. Vítame vás u vás doma, pretože Európsky parlament je tak trochu domovom všetkých občanov, takže vítajte u vás doma. Rada by som vyzvala aj komisiu, aby sa vyjadrila k tejto téme. Slovo bude mať e, doktor Pereira. Ale pár úvah e, z mojej strany. Pre mňa je to naozaj veľmi dôležité, predtým, než som viac než pred 4 rokmi prišla do Európskeho parlamentu. Eh, zúčastnila som sa jedného eh, zasadnutia, kde sme sa eh, zaoberali takýmito formami práce v Taliansku, vykoristujúcej práce, práce na úrovni Ehm, otrokov. Je to eh, veľmi zložité hovoriť o tejto problematike, pretože eh, máme napríklad eh, pre toto aj špeciálny výraz taliančiny, ktorý sa ťažko prekladá, ale nie je to niečo, čo by bolo ohraničené iba na Taliansko. Týka sa to žiaľ mnohých krajín. Ehm, typicky je to pre oblasť poľnohospodárstva, tam je eh, veľmi veľa ľudí, ktorí eh, pracujú za takýchto eh, strašných podmienok, ale aj veľa iných sektorov, ehm, reštauračné služby, hotelierstvo napríklad a ďalšie, kde je tiež vysoké riziko vykorisťovania. A práve v týchto sektoroch Vidíme ten e, vzorec, ako e, sa vytvára takáto nelegálna forma náborov e, vykorisťovaných pracovníkov. Škody, ktoré sa tu vytvárajú, sa netýkajú len teda škôd na, tej, na tomto pracovníkovi, ktorý nie je platený, ktorý žije v strašnej špirále, z ktorej je ťažké sa vymaniť ale poškodzuje sa eh, celý eh, sociálny a eh, celá sociálno-ekonomická štruktúra krajiny, pretože sa tu vytvárajú aj ďalšie negatívne problematiky. Dnes nám údaje hovoria, že vykorisťovanie sa silne presúva smerom k ženám. Ženy sú e, dnes veľmi silne postihnuté týmito formami vykorisťovania, otroctva. Veľmi e, e, často je tu aj vykorisťovanie formou prostitúcie. Vykorisťované sú deti, obzvlášť v letných mesiacoch v určitých konkrétnych sektoroch. A naozaj sa tu vytvára e, veľká e, škoda. Je to, e, je to, je to škoda, ktorá sa šíri ďalej, ako keď hodíte kameň do vody. No a tento fenomén žiaľ nepozná žiadne krízy. Len v Európe odhaduje sa je približne 880 tisíc ľudí, ktorí sa nachádzajú e, teda mimo normálnych transparentných e, praktík zamestnávania, nemajú tam žiadne e, zmluvné garancie. Nelegálny obrad predstavuje približne 25 miliárd eur. Toľko nás stojí tento nelegálny um, trh. Takýto je obrad na ňom. Je to tichá oblasť, o ktorej sa málo hovorí. Hovorí sa o nej, až keď tu dôjde k eh, úmrtiam, keď zomrie eh, na nejakom poli s eh, rajčinami od únavy, od vyčerpania nejaká žena, pretože jej srdce už nevydrží letné horúčavy a vyčerpanosť. Vtedy nám to pripomenie, že takýto fenomén existuje. Žiaľ, dnešné E, normy, ktoré platia e, v tejto oblasti nie, nie sú postačujúce na to, aby sme bojovali účinne proti tomuto fenoménu. Máme tu E, e, normu 25 z 2009 roku, ktorá sa ale nedostatočne aplikuje. Je tam nedostatočná sankcia pre podnikateľov, nedostatočná ochrana obeti. Tie sú príliš často e, vo veľkom strachu, že voči ním nastanú silné represálie, ak prehovoria sú platení približne 20 eur na deň, e, deň, ktorý e, má 13 či 14 e, hodín. Musia si zaplatiť 3 eur za fľašu vody, za sendvič 5 eur. Aj sprostredkovateľia, ktorí rekrutujú tieto obete, sú platené často samotnými e, obeťami, takže to čísla sú naozaj, naozaj ohromujúce. No a tento zákon nepostačuje, táto norma nepostačuje, treba naozaj vážne postihnúť aj e, týchto sprostredkovateľov, tých, ktorí sa e, dnes dávajú do služieb rekrutovania takýchto pracovníkov v Taliansku Eh, sa už toto eh, od eh, roku 2001 postihuje. Platí sa pokuta 2000 eur na každú osobu, ktorá bola narekrutovaná. Hrozí tu odňatie slobody 5 až 8 rokov ale treba naozaj efektívne toto uplatňovať, monitorovať pseudo zmluvy o poskytovaní služieb, E, treba sa naozaj zaoberať prácou agentúr, e, ktoré e, často pôsobia v tejto oblasti. Treba sa naozaj zaobrať možnosťami, ktoré majú takíto irregulárni pracovníci. je veľmi ťažké zistiť, koľko ich vlastne je, kde sú, keďže sú neregulárni treba zvyšovať určite počet inšpektorov, treba ich dostatočne vzdelávať, senzibilizovať voči tomuto problému, školiť. Je toho veľa, čo treba urobiť, ale treba sa venovať aj problematike žien špecificky. Je tu jeden šokujúci údaj. V sektore poľnohospodárstva je približne 15 tisíc žien e, e, zamestnaných E, takouto formou, e, ktorá je veľmi vykoristujúca. Väčšinou teda na juhu e, sú to čísla, ktoré nemusíme interpretovať, sú to čísla, ktoré si vyžadujú jednoducho iba rýchle a efektívne konanie. Národná legislatíva sa určite musí rozšíriť, treba postihovať tých, ktorí robia nábory takýchto obetí treba sa zaoberať, e, analyzovať čísla, ktoré sú k dispozícii, aby sme vedeli našu, e, našu, našu činnosť a teda ďalšie kroky čo najlepšie e, zacieliť. Týmto by som skončila a odovzdala slovo komisii. Nech sa páči. Uh, you, Ďakujem. Ja som z DG pre zamestnanie pre medzinárodné veci a kolega bude potom hovoriť, pretože je tu dôležité vnútorné EU rozmery a najprv k tým severokorejským eh, pracovníkom to je veľmi vážna vec, eh, sme si to vedomi. Komisia je v kontakte s viacerými členskými štátmi k tejto téme, ale tiež mám eh, otázku na profesora Helbreke, pretože Európska rada v rámci režimu sankcií teraz vydala zákaz pre členské štáty EÚ vyrábať, vydávať e, pracovné povolenia pre severokorejských e, pracovníkov. Je to absolútny zákaz, takže moja otázka je, že či tento zákaz sa nerespektuje a je s tým problém. A potom mám ďalšie dve pripomienky k e, domácej práci a o smernici o obchode s ľuďmi. K domácej práci Európska komisia odporúča členským štátom, aby ratifikovali dohovor ILO o domácej práci. Veľmi podporujeme ILO počas e, konania takto dohovoru a keď to bude prijaté tak, e, autorizujeme členské štáty, aby to ratifikovali v záujme EÚ v témach alebo v oblasti, kde majú um, pôsobnosti a tiež sme odporúčali členským štátom, aby to ratifikovali. Zorganizovali sme zasnutia s odborníkmi členských štátov, aby sme zistili, že kde môžu byť prekážky ratifikácie a tiež zorganizujeme schôdzu CLO a s členskými štátmi o BOZP a o otázke domácej práce. Tretia téma sa týka obchodu s ľuďmi a nutenej práce. EU tiež veľmi podporuje prácu Medzinárodného úradu práce a tiež aby sa vytvoril e, nový protokol v 2014 o nutenej práci a keď bol prijatý z vašou podporou, tak sme povolili členským štátom to ratifikovať a požiadali sme členské štáty, aby to ratifikovali čo najskôr. Viac ako polovica členských štátov to medzi tým ratifikovali a väčšina členských štátov priprave ratifikáciu a toto pomohlo s tým protokolom a tiež dúfam, že to zmení stav praxi v právnom systéme a tiež to ide ruka v ruke so s novou smrcou o obchode, čo je dôležitý dokument, ktorý tiež veľmi podporuje prácu ILO v tejto téme. Takže to sú dve témy, ale mám tú otázku, ako som povedal, profesorovi Brkerovi o týchto severokorejských e, pracovníkoch. A potom kolega Fernando Vázquez bude hovoriť o vnútornom rozmere. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád zdôraznil, že zneužívanie pracovnej sily existuje tak ako No to povedali naši experti vo všetkých sektoroch. No a rád by som zdôraznil, že tu patria aj národné e, problémy, čisto národné. No a sa o vysielaní zamestnancov. No a ja veľmi dobre viem, že situácia, keď e, sa zamieša nadnárodný, e, nadnárodný element, tak situáciu to oveľa viacej komplikuje. No, dôležité je rozlišovať však, že je zdroj problémov, ale e, je to záležitosť, ktorá vec komplikuje. No, členské štáty a národné štáty majú e, hlavnú kompetenciu, no a kontrola je v krajinách e, príjmajúcich, kde sa vykonáva práca, ale veľa je potrebných veľa informácií, na to, aby e, sa mohli odraž- o, o, vyriešiť problémy v krajine pôvodu zamestnanca. No, veľkou výzvou je spolupráca s národnými orgánmi, ktoré sú kompetentné v rámci tohto režimu. To je veľká výzva. No a, a pomocou smernice, ktorú sme prijali v roku 2014, e, smernica o konávaní e, vysielania. Tá umožňuje e, spoluprácu medzi členskými krajinami v rôznych e, formách v rámci lehôd, ktoré treba rešpektovať na odpoveď odpoveď na otázky príjmajúcich štátov. Samozrejme to nevyrieši všetky problémy, ale hlavne v sektore vysielania zamestnancov, je zásadné, aby sme vytvorili takú situáciu, kedy národné orgány dvoch členských štátov e, budú spolupracovať a budú sa zájme po- počúvať a komunikovať a rovnakým smerom. Pani Mora Šartier hovorila o Európskom úrade práce. To je návrh, ktorý predložila e, komisia a ktorý prispel k zlepšeniu spolupráce medzi národnými eh, systémami, no a ktorý ide tiež eh, tým príspevkom v tomto sektore. No a ja tiež eh, hovorím o platforme deklarovanej práce, pretože často sa hovorí o vysielanej, o mm, práci vysielaných zamestnancov, ale dôležité hovoriť o nedeklarovanej práce. No a táto práca, platforma je nie nový nástroj, ale už priniesla mne dosť konkrétnych výsledkov, umožnila e, expertom z členských štátov vymeniať si osvedčené postupy, vedomosti a tak ako povedala pani Morán Šartie, už e, sa hľadajú odpovede na mnohé otázky, bude to pokračovať v budúcnosti, no a je to teda jeden z dôležitých prvkov v rámci tejto problematiky. Ďakujem. Ďakujem. Máme eh, čas, aby sme eh, udelili opäť eh, slovo panelistom. Navrhujem, aby sme postupovali v rovnakom poradí, ako chcete. 2,5 minúty alebo 3 minúty by ste mali času každý a takto by sme mali čas aj pre závery, ako to zdôraznila komisia. Dobre, takže môže začať pán doktor Juliano. Dobre, môžeme začať mnou. Ja som uh, hovoril na konci. Chcem by, by som určite poďakovať komisii. Eh, tá eh, sa vyjadrila veľmi jasne, aj pokiaľ ide o povinnosti voči medzinárodnej organizácii práce. A pani poslankyňa, ktorá medzičasom odišla, hovorila o dôležitosti efektívnosti a uznávania kolektívneho vyjednávania ako jedného z možných nástrojov pre boj proti určitým fenoménom eh, prepojeným eh, s nútenou prácou a vykoristovaním. Všetká práca, ktorá bola odvedená už v určitých členských štátoch, aby sa odhalila práca na čierno, treba prekonať eh, prekerné situácie v oblasti práce. Všetko to, čo podporuje vznik vykorisťovania aj nebezpečného vykorisťovania. To je všetko maximálne dôležité. A ešte raz by som chcel poďakovať zástupcom komisie za to, že e, zdôraznili e, storočné výročie Eh, vlastne vzniku ILO. Je to naozaj veľmi silný moment, kedy môžeme upriamiť pozornosť na tieto témy, takže bude to veľmi dôležitý eh, bod. Európska eh, únia sa musí snažiť viesť 28 členských štátov smerom k ratifikácii dohovorov ILO Takže v tejto súvislosti bude toto pripomenutie si, toto výročie veľmi dôležité. E, čakajú nás aj e, voľby do Európskeho parlamentu, nový mandát a treba sa teda aj v tejto súvislosti chopiť tejto témy. Ide naozaj o prežitie európskeho sociálneho modelu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pán Dýring. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem povedať niečo veľmi jasne, že problémy eh, nového sveta nie sú problémy eh, vedieť, ale problémy robiť. A myslím, že tak tomu teraz je po viac ako 800 povoroch, ktoré sme robili eh, vo viacerých skupinách, čo sme organizovali, tak myslím, že vieme dosť čo máme dosť jasný obraz, dosť presný obraz, čo týka vykoristovanie práce eh, v poľnospodárstve, na vinohradoch, v cestnej výstavbe, v domácich prácach. Určite vieme dosť, no potrebujeme vedieť a rozumieť, že prečo sa nič nedieje. A um, pozvali ma eh, na pointovú prezentáciu eh, to vedúci Národnej policie v Rakúsku ma ehm, pozvala, kde mal krásne obrázky ehm, a politovania hodných podmienkach, kde ehm, pracovníci museli fungovať a pýtali sme sa, že či to bolo ohlásené policie a povedali, že nie, že nikdy sa neodvážili, pretože to nebola jeho úloha, pretože jeho úloha je, aby zabezpečil, že sa vyberajú dane, ale sociálne práva nie sú jeho úloha. A potom za, zamestnávateľia um, sa stredol na pracovné miesto, pracovisko o e, ochranu zdravia a bezpečnosť, ale nie o práv pracovníkov. A potom sa pýtali, že kde zbierate e, informácie a dôkazy, asi nie um, na súde. Nevedia, ako majú zbierať informácie, ktoré potom môžu poskytnúť e, policii a trestnému stíhaniu. Takže E, toto je e, vec, kde to nemáme pod kontrolou a myslím si, že preto nie sú takéto prípady na súdoch a preto obete nemajú žiadny prístup k spravodlivosti a myslím, že to je stále problém. Ale to nie je jediná úroveň, kde by mohli začať kroky. Tiež je to verejné obstarávanie, a to bolo spomenuté predtým. Mali sme prípad v Grécku, kedy e, bola e, cestná výstavba a prípad vážneho vykorestovania a ukázalo sa, že peniaze na tú cestnú výstavbu boli od vlády. Ale e, keď e, by sa preukázalo, že e, boli e, veľmi vykoristovaní, tí pracovníci, tak peniaze by museli sa vrátiť z tej zmluvy, ale v tej zmluve nebolo nič o pracovných podmienkach, takže nebolo ako preukázať, že sú vykoristovaní a nemohli získať peniaze naspäť. A čo sa týka sociálneho značkovania, neexistuje taká vec ako značka slušnej práce a veľa treba urobiť na úrovni verejného povedomia, pretože ľudia sa o to starajú, že za čo platia. Nechcú e, platiť za to, že sa deti vykoristujú e, v takýchto dielňach a je veľa, čo môžeme v tejto oblasti urobiť. Grazie. Adesso la parola. Ďakujem. A teraz má slovo. A mne to otekvi. E súhlasím s tým, že veľkou sme e, ne, e, pri, že sme príjmali dostatok legislatívy, aby tieto veci sa nedali, ale jedna vec, ktorá sa deje v Španielsku, súvisí s um, e, pracovničkami z um, firiem, ktoré pestujú jahody a 50 tisíc z nich sú z Maroka a z iných štátov, ktoré plnia tieto práce a Videli sme, že to boli eh, prípady sexuálneho napadania a toto spustilo veľké hnutie, aby sme vedeli o tom, že tieto veci naďalej mm, prebiehajú. Ale sú tu veľké eh, postupy eh, na tieto veci stále sa dejú a prebiehajú. A bolo by treba urobiť s tým viac, pretože týmto osobám e, tie údania neposlúžia, pretože im hrozí, že stratia e, prácu pri ďalšom zbere plodov. Pretože keď e, dá toto údanie, tak už sa vráti do svojho štátu, lebo tieto zberné kampane sú krátke. A tiež témy E, zápisníc vo veci sexuálneho obťažovania sa ťažko dajú preukázať a v skutočnosti niektoré z tých odberov, ktoré e, udali takéto tvrdenia, tak boli potom e, obvidené zo strany podnikateľov. Chcem trošku odpovedať Javierovi tie veci, ktoré prednesol, ktoré sa mi zdajú byť zaujímavé v skutočnosti všetci sme na tom rovnako. Ja myslím, že svet, pracovný svet sa tak mení, že nástroje, ktoré e, nám doteraz neslúžili, tak nám neposlúžia. A v akých aspektoch? Z hľadiska konfigurácie od toho, čo je to pracovník. Predstavu, čo máme o zamestnancovi a pracovníkovi je stále e, nejasnejšia, nekonkrétnejšia. Treba vychádzať z definície toho, čo je podnik. Naše modely e, regulácie sú nedostatočné na to, aby sme tým e, postihli podniky, ktoré sú už iné, ako sme si ich predstavovali predtým. Musíme hovoriť o regulácii, o veci platov. Toto je prvok, ktorý stále viac e, v Európe sa považuje za potrebný, aby sa zvýšili minimálne mzdy a tiež treba robiť veľa a tiež e, čo súvisí so základným príjmom, čo je v politike všetkých štátov. A kolegyňa, ktorá sa pýtala na ženy. Ona spomenula ťažkosti, ktoré sú v tom, aby sa prispôsobili v osnove výuky na pracovný trh. A to súvisí e, z, na jednej strane a teraz od roku 2008 e, vidíme, že nie čo študujú, akú úroveň dosiahnu, ale akú špecializáciu si zvolia. Veľmi sme podrobení stereotypom a klišem, že um, ako žena, akú prácu môže dostať, na, o akú prácu sa môže uchádzať. Teda potrebujeme konkrétne kroky e, v vzdelávacej oblasti a orientácii trhu práce, aby sme boli schopní, aby otvorili e, svoje schopnosti voľby, pretože toto je pôd celej segregácie na trhu práce a rozdielu medzi mužmi a ženami a tu treba veľa robiť. Hlavne vzhľadom na to, že ak chápeme, že svet sa bude posúvať k globalizovanejšiu prostrediu, kde digitalizácia bude dôležitý, tak problémy, ktoré majú dievčatá e, na to, aby mali prístup k technologickým médiám, no musia, e, musíme im venovať e, pozornosť, pretože ak nezabezpečíme priamejší prístup dievčat k technológii, tak v budúcnosti mm, budeme mať rozdiel medzi mužmi a ženami. Ďakujem. Na záver. Ďakujem na záver profesor Breuker. Uh, um, Ďakujem. Ja na záver zodpoviem otázku, ktorú mi položila komisia. Je to veľmi um, priama otázka. Mm, rád by som mal pre vás priamo odpoveď, ale nemám. Viem, že teraz je smernica, ktorá neumožňuje nábor no, vydávanie pracovných povolení pre Severokorečanov, ale trochu to istý čas, keď sme sa k tomu dostali a vidíme tu e, narastajúce zmeny a pokiaľ ja viem, od roku 2017 sme vedeli, že sa vydávali víza aj pracovné povolenia. Potom sú skutočnosť, že aj podľa sankcií v EU a v OSN je tam e, obdobie e, do roku 2017 je dnes, kedy budú musieť odísť e, severokorečania a e, spoločné podniky budú musieť byť rozpustené. Pokiaľ viem, tak sa to ešte nestalo, no je tu problém s údajmi. Napriek tomu, že sme e, robili prieskum o tomto v členských štátoch, bolo veľmi ťažké nájsť údaj a um, <coughs> nedostal som prístup k tým údajom a možno by som musel e, začať e, súdne konanie. Bolo ťažké získať údaje o imigrácii, dokonca aj v mojom štáte v Valensku alebo, alebo aj z Polska, keď Polsko má oveľa lepšie zásady upletené. A keď sa pozrieme na situáciu so Severnou Koreou, tak som si istý, že uvidíme zľahčenie sankcií, takže do konca roka myslíme, že severokorejskí pracovníci budú môcť pracovať na celom svete aj v EU a tým sa dostaneme k starej situácii, kde severokorejskí pracovníci budú vydaní na milosť zamestnávateľov. Plne podporujem, čo povedali predchádzajúci dva rečníci, ale je tu drobný rozdiel vo veci tých severokorejských eh, pracovníkov. Nie je to veľmi zaujímavé. Máme o to informácie a vieme, čo sa s nimi deje. Vieme, že nemajú uh, eh, mluvy o zamestnaní, žiadnu som nikdy nevidel. Vieme, že nemáme, nemajú bankový účet eh, vo svojom mene, čo by mali mať podľa predpisov. Takže v tejto veci to bude znieť naivne, ale je to vec vymáhania vymáhanie práva, vymáhanie zákona by nám to mohlo zabezpečiť, ale realita nie je taká jednoduchá. No, ako som videl, z vydávania víz pre Severokorejcov toto prebieha a pokračuje to aj po období, kedy vlády e, vyhlásili, že už nebudú vydávať víza, no ak sa pozrite na ich štatistiky, tak vydávali víza. Na to nemám vysvetlenie a to len vlády, ktorých sa to týka, môže zodpovedať, no toto hovoria ich vlastné štatistiky. A či už e, je to proti smernicám EU, tak e, nie som právnik, tak to nie je otázka, čo môžem e, rozhodne odpovedať. No viem, že napriek pozornosti médií a napriek otázok, otázkam, ktoré tu vzneli v Európskej parlamente, Vykoristovanie severokorejských pracovníkov v poľskovinných štátoch pokračuje, hoci musím povedať, že že som to nepreveroval za posledných pár mesiacov. Možno sa to zmenilo a dúfam, že sa to zmení. No neviem. Bene, questo era l'ultimo intervento. Dobre, toto bol posledný príspevok. Chcem e, poďakovať všetkým prítomným, obzvlášť našim hosťom, expertom, ktorí nám pomohli sa zaoberať e, ešte do väčšej hĺbky týmto fenoménom. Týmto sme vyčerpali dnešný program. Najbližšie sa stretneme 28. júna. 2018 od 9. do 12.30 tu v Bruseli. Ďakujem pekne a všetkým želám pekný večer.